A teraz začíname vysvetľovaním hlasovania. Začneme uznesením k situácii na Ukrajine a stavu vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Prvým na vysvetlenie hlasovania bude pani Džufrida na jednu minútu. Máte slovo. Nech sa páči. Grazie. Ďakujem. Hlasovala som za, pretože musíme vyvinúť úsilie na podporenie dialogu medzi Ukrajinou a Ruskom, keďže e, diplomatické riešenie je absolútne nevyhnutné. Potrebujeme okamžité mierové riešenie konfliktu, nechať otvorené komunikačné kanály a v prípade pozitívneho feedbacku vidieť, akým spôsobom sa uplatnili opatrenia. Ak chcete, aby ste boli pretlčená, pretlmočená, prosím, tak musíte hovoriť pomalšie, hovorí pani predsedajúca. A mm, ďaká komisárovi Čološovi, e, ktorý stanovil, e, že je potrebné jasné opatrenie, aby členský štát mohol dostať aj pomoc v zmysle produktívnych špecifických e, požiadaviek a je potrebné väčšie finančné doplnenie keďže um, sme už poškodení vo výške asi 2 miliárd eur. Speaker is uh, Madam Gardini. You have the floor. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Aby sme vysvetlili, prečo my, žiaľ, sme nemohli hlasovať za, ale zdržali sme sa hlasovania pri tomto významnom uznesení, pretože ak na jednej strane samozrejme zdieľame um, obavy a podporujeme ukrajinský národ a tiež silne zdieľame celú tú časť súvisiacu s tým, že treba udeliť pomoc všetkým tým priemyselným sektorom v Európe, ktoré boli postihnuté opatreniami embarga. Hlavne energetický sektor, kde sa už hovorí o zrušení dohod s Ruskom, e, vrátanie projektu South Stream preto sme sa museli zdržať, ale dúfame, že diplomatická cesta preváži, pretože si myslím, že e, politické riešenie musí byť cestou. Ďakujem pani Gardini. Pani Zanoka. Ždanoka. Pani predsedajúca, ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu a som si istá, že mnohí kolegovia, ktorí majú podobné texty, jednostranné texty k Ukrajine, stále budú produkovať takéto texty. Je iba jeden konkrétny príklad. Medzinárodné mimovládky Amnesty International konkrétne zistila, že ukrajinská vláda je obvinená zo závažného porušovania ľudských práv v rámci tzv. antiteroristickej operácie na východe Ukrajiny, ale pôvodný text odsek 2 nášho uznesenia keď sa odvoláva na túto správu, hovorí o porušovaní, ktoré spáchali separatisti a paravojenské zložky, ale v niektorých, a v niektorých prípadoch vládne sily. Dokonca aj táto nesprávna prezentácia toho, čo zistili mimovládky, bolo to úplne počas hlasovania spravené ešte bezubejším a väčšina tohto parlamentu s tým súhlasila. Ďakujem. Teraz má slovo pán Pietikainen. Pani Pietikainen, ospravedlňuje sa rečnička. Vážená pani predsednička, ja som hlasovala za e, toto uznesenie. Ja som veľmi rada, e, že e, Európska únia má jednotné stanovisko pre oblasť politiky bezpečnosti a sociálnej politiky. Potrebujeme dobrú a logickú e, politiku Európskej únie, ktorá bude založená na e, základných právach, na ľudských právach, na predchádzaní konfliktom a taktiež e, na prehlbovaní ekonomickej spolupráce s týmito blízkymi krajinami. To si vyžaduje stabilizáciu našich vzťahov aj s Ruskom. Nemôžeme byť predsa trvalo nepriateľmi. Domnievam sa, že kríza na Ukrajine zmení našu bezpečnostnú a zahraničnú politiku, e, tak ako kríza zmenila našu hospodárskú politiku, musíme konať lepšie spoločne a musíme hľadať spoločné body s našimi partnermi. A v tomto prípade, podľa mňa, je tu politika malých sankcií, malých krokov. E, tá totiž funguje podľa mňa dobre.

Vážená eh, pani eh, podpredsednička parlamentu, nechceme nejako strašiť našich občanov, ale všetci žijeme v globálnom svete, kde sa ľudia a je tovary pohybujú a s tým sú spojené rôzne zdravotné rizika, eh, ktoré sú tiež globálneho charakteru a preto Európska únia musí v budúcnosti prehlbiť svoju schopnosť konať čo najrýchlejšie eh, v súvislosti s takýmito akútnymi infekciami medzinárodného charakteru. Eh, čo sa týka eboli, tu boli kroky relatívne dostatočné a boli primerané eh, závažnosti tejto choroby. Podľa mňa Európska únia by mala vyvinúť z tohto akýsi model takéto rýchlej reakcie v prípade aj podobných rôznych medzinárodných e, zdravotných e, rizik. Ďakujeme. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania o situácii v Iraku a v Sýrii a taktiež o útokoch e, ISIS ako prvá dostáva slovo pani Arnotu. Merci, madame. Je... Ďakujem Teším sa, že sa konečne venujeme osudu menšín, hlavne e, kresťanov na Blízkom východe, ale mrzí ma, že tento záujem je taký neskorý zatiaľ, čo situácia sa neustále zhoršuje od americkej invázie do Iraku v roku 2003. E, spomínate len islamický i islamistický štát. E, milície, ale aj v ostatných krajinách sú rovnako násilné ako môžeme bojovať e, proti ním, keď podporujeme rameno Al-Kaidy v Sýrii. Je nekoherentné zo strany krajín na to tolerovať, že Turecko naďalej vyzbrojuje, trénuje a financuje e, tzv. islamistický štát a nakupuje ropu a e, rovnako organizuje rekrutovanie vojenského personálu. Európske štáty sa musia jasne postaviť, aby sa bojovalo proti všetkým islámským vojenským milíciám nezávisle od krajiny. Ďakujem za pozornosť. Next speaker, Mrs. Dodds. Pani Dodds. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Všetci sme šokovaní barbarskými vraždami obetí na Strednom východe a naše myšlienky a modlitby sú s rodinami tých, ktorí boli postihnutí. Alan Henning, jeho rodina, ja, ja som poznala Alana Henninga, čeli hrozným ohrozeniam za ostatné dni, ale takisto zabíjanie kresťanov v kresťanských komunitách v Sýrii a v Iraku, to je zdrojom obav. Európska únia musí prideliť také prostriedky, aby bolo možné ochrániť kresťanské komunity na celom Blízkom a Strednom východe. Moje myšlienky sa obracajú aj k nedávnemu umrtiu Lorda Bansoyna, ktorý zastupoval mojich voličov v, tom, voličov v tomto parlamente medzi 79. a 2004. On bol ambasádorom alebo veľvyslancom a advokátom jednak pre obete v Severnom Írsku a jednak pre mier všade inde. Takto reprezentoval vôľu našich voličov a nikde nechceme vidieť, aby sa takéto správanie opakovalo na iných územiach. Posielam modlitby jeho žene a jeho rodine. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Petier. Hvala lepo, gospođo predsjednice. Podržala... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporila toto uznesenie hlasovaním, pretože ostatné mesiace sme boli svedkami závažného porušovania ľudských práv a krvavých kúpeľov na Blízkom a Strednom východe, nielen v Iraku, kde sa prenasledujú nevinní civili, najmä kresťanské menšiny. To je hrozný problém a situácia je úplne brutálna. Vyše milióna obyvateľov bolo vnútorne presídlených a 1,5 milióna potrebujú urgentnú humanitárnu pomoc. Násilné konverzie na islám sú každodenným úkazom. Patriarka, patriarcha Louis Sarko poukázal na to, že táto odnož islamu je niečím, za čo by sa všetci moslimovia mali hambiť. Nesmieme odvracať zrak, musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme zabranili tomuto typu úmrtí a vražd na tomto území. Martyrstvo nemôže byť proti slobode prejavu Sloboda prejavuje niečím, na čo má nárok každý. A každý režim, každá ideológia, ktorá sa pokúša toto právo odňať iným, je odsudená na zánik. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Šogor. Ďakujem, pani predsednička. Situácia v Iraku a Sýrii je e, extrémnym ohrozením, predstavuje výzvu pre tento región aj pre Západ. Videli sme jednu z najhorších humanitárnych kríz, pretože niektoré náboženské a etnické menšiny ženy a deti boli ovplyvnené barbarickými činmi islamského štátu vo obrovskej miere. Rýchla koordinovaná aktivita medzinárodných komunít je má tu najvyššiu dôležitosť. Myslím si, že je e, zásadne dôležité pre túto oblasť, nielen pri Alazáre, odsúdiť aktivity islamského štátu čo najsilnejšími prostriedkami. Treba zdôrazniť, že jedným z dôležitých dialogov dôležitých vecí je dialog medzi všetkými skupinami na tomto území a to by bol krok tým správnym smerom. Dlhodobo verím, že iracká vláda vypracuje a opäť zavedie koncepciu zahrňajúceho inkluzívneho občianstva ako zásada, ktorá bude schopná navodiť prímerie medzi všetkými skupinami žijúcimi v Iraku. Ďakujem. Teraz poslednou rečničkou k tejto téme pani Záborská. Thank you, madam president

moja politická skupina, ja som hlasoval za toto uznesenie, pretože berie do úvahy dopad katastrofálnej situácie v Libii a podporuje tiež problémy, ktoré poznáme o cirkulácii zbraní, o prítomnosti ozbrojených skupín skupinách, o masívnej imigrácii utečencov k talianskému pobrežiu, ale boli by sme radšej, keby sa viacej zdôraznila úloha Francúzska. Žiaľ, moja krajina z krajín NATO eh, je tá, ktorá ponorila túto krajinu Líbiu do tohto pekla a bol by som rád, keby sa zdôraznilo, že Líbia je predovšetkým obeťou tejto hazardnej eh, diplomácie Európy a Západu a že v súčasnej situácii nie je udržateľné riešenie Prechádzame teraz k vysvetleniu hlasovania k uzneseniu o Izraeli a Palestíne. Pán Carty je prvým ročníkom. Ja som hlasil proti spoločnému uzneseniu, pretože si myslím, že vysiela posolstvo Izraelu, že môže pokračovať so svojou genocidou a kampaňou genocidnou proti palestínčanom a beztrestne vyviaznuť. Bol som sklamaný, keď som sa dozvedela, že táto snemovňa, a dokonca aj zo Írska poslankyňa a poslanci hlasovali za túto rezolúciu, ktorá by mala po svojom princípe prispieť k oslobodení 34 palestinských rep- predstaviteľov. Mali by sme namiesto toho volať potom, aby sa vyšetrili vojenské zločiny, ktoré spáchal Izrael. Európska únia by mala aplikovať svoj vlastný článok dohody medzi Izraelom a EÚ a zmraziť isté záležitosti, pokiaľ Izrael bude stále porušovať ľudské práva, mali, mali by sa vyžadovať repatriácie a financie od Izraelu za to, čo zničil v nedávnych útokoch v Gaze. Veľa sa hovorilo o Európskej únii, ktorá má byť symbolom mieru, ale aktivity toh, tejto snemovne dnes boli skôr symbolom medzinárodnej pasivity proti nelegálnej vojne, ktorá sa vedie proti palestínčanom. Thank you, Mrs. Dodds. Ďakujem, slovo má pani Dodds. Sorry, thank you. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Mám pocit, že tu je niekoľko aspektov, niekoľko uhlov pohľadu, ktoré musia byť zastúpené v reakcii Európskeho parlamentu na súčasnú situáciu v tomto spomínanom regióne. Poprvé, potrebujeme sa postaviť za suverené právo Izraela brániť svoje hranice a svoj ľud proti terorizmu. Ale sme si vedomi aj toho, že trpia aj na druhej strane, trpia ľudia v Gaze, ako priamy následok týchto operácií, ktoré robí Izrael a musíme konať aj, aby sme pomohli im. Po druhé, musíme si uvedomiť, aký dopad má táto ochrana operácia na bezpečnosť židovských komunít v Európskej únii. V Spojenom kráľovstve sme zaznamenali 240 správ antisemitických incidentov iba v júli, keď e, boje eskalovali v Izraeli a tento typ zločinov z nenavisti je úplne neakceptovateľný a ako poslanci Európskeho parlamentu je pre nás zásadné, aby sme vyslali posolstvo do Európy, že nikdy nebola dôležitejšia náboženská znášanlivosť. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Urtasun. Európsky parlament musí jednoznačne odsúdiť to, čo sa deje v Gaze. Je tu skutočný štátny trestný čin a vo vezení, ktoré sa nazýva Gaza, je beztrestne masakrované obyvateľstvo. EÚ nemôže e, rešpektovať to, čo sa tam deje. A treba povedať, že prijaté a uznesenie nie je priateľné vzhľadom na to, že je veľmi skromné. A preto sme hlasovali proti Žiadame od EÚ, aby žiadala od Izraelu koniec blokády a okupácie, aby prestali s nelegálnymi um, kolóniami a usídleniami, aby umožnili vstup humanitárnej pomoci do Gazy, aby členovia politických orgánov v Palestíne, ktorí sú väznení, aby boli prepustení, aby Medzinárodný súdny e, dvor skutočne vyšetroval izraelských predstaviteľov kvôli vojenským e, zločinom a tiež, aby sa prestalo e, s financovaním e, izraelských projektov zbrojenia a spravodajských služieb. Izrael neustále aplikuje násilie a treba použiť všetky diplomatické prostriedky, aby sme ukončili s týmto zabíjaním v Gaze. Ďakujem za pozornosť. And that concludes the explanation of... Toľko k vysvetľovaniu hlasovaní mám jedno oznámenie z rady. Rada oznámila svoje stanovisko v prvom čítaní spolu s, so stanovením dôvodov a odôvodnení stanoviska v zápisnici. To nájdete. A je tu trojmesačná lehota, v rámci ktorej musí parlament eh, dať na známosť svoje stanovisko. Táto lehota začína bežať dnešným dňom, 19. septem, zatrajším eh, dňom 19. septembra 2014. Eh, bude to